živobytie občanov a fungovanie podnikov. No a e, je to e, vypukle najmä v prípade, kde veriteľe nemajú informácie o e, či už prítomnosti dlžníka alebo o jeho majetku. No a na základe tohto návrhu by bolo možné zistiť majetkový stav dlžníka a zapracovať ho do súdneho konania. Toto bude mať vplyv na právnu prax v jednotlivých členských štátoch a e, mala by sa napríklad zvýšiť aj prístupnosť e, registrov obyvateľstva. Orgány by takisto mali mať lepší prístup do registrov daňových orgánov a napríklad sociálnych poisťovní, e, ale aj rôznych ďalších verejných orgánov a organizácií. No a takisto je tu myšlienka povinnosti um, oznamovať, eh, svoj majetok, oznamovať majetok. Eh, táto povinnosť by sa týkala dlžníkov v konaniach. No a eh, cieľom je, aby veriteľia profitovali zo zavedenia takéhoto zjednodušeného postupu, ktorý bol účinný v celej Európskej únii, pričom by mali mať možnosť získať príkaz na Eh, na odhalenie majetku alebo informovanie o majetku dožníka a táto informácia by sa potom dala použiť v konaní. Eh, mohlo by to viesť napríklad k, eh, k príkazu na predbežnú platbu, kde by sa z majetku dlžníka uhradila pohľadávka veriteľa. No a to, ako momentálne systémy fungujú v jednotlivých štátoch, je veľmi odlišné. V Británii je zvykové právo, v, v kontinentálnej Európe sa uplatňuje iný systém. No a preto je veľmi dôležité skúmať možnosti, kde by prehlbená spolupráca medzi členskými štátmi mohla priniesť v tejto oblasti zlepšenie, samozrejme pri rešpektovaní ľudských práv a ochrany súkromia. My e, by sme túto správu, my sme túto správu rozpracovali na, e, na týchto základoch a, a vo výbore sme dospeli k tomu, že v členských štátoch existujú veľké rozdiely medzi právnymi systémami a e, domnievame sa, že by bolo e, minimálne dobré pre transparentnosť, aby sme zabezpečili, že navrhovaný, navrhovaná príručka vynúcovania zákonnosti v praxi by sa mala aktualizovať a tieto informácie by mali byť k dispozícii v jednoducho čitateľnom formáte, e, mali by byť napísané zrozumiteľným jazykom. No a táto iniciatíva by mala byť spojená s činnosťou národných súdov, nemala, nemala by nahradiť ich činnosť. E, malo by sa teda e, takto postupovať iba pri cezhraničných prípadoch, ale e, presudzovanie tejto legislatívy by v podstate prebiehalo proaktívne. No a celkovo, pán vrece, táto správa by mala pomôcť malým podnikom a jednotlivcom, ktorí podnikajú vo svojom vlastnom mene, pretože nedostatok zdrojov mm, znemožňuje týmto malým firmám a e, samostatne zárobkovo činným osobám e, vystopovať dlžníka, pričom veľké podniky s tým nemajú až taký veľký problém. Preto takéto malé podniky neradi podnikajú v zahraničí a to ohrozuje samotné jadro fungovania spoločného trhu. A e, malé podniky práve v, takejto, v takomto komplikovanom čase si zaslúžia podporu, pretože predstavujú, e, tak povedať, základ nášho hospodárstva. No a e, ja by som chcela poďakovať sekretariátu výboru Juri za naozaj vynikajúcu podporu ktorej sa mi dostalo z jeho strany pri spracovaní tejto správy. A takisto chcem poďakovať ostatným kolegom, ktorí prišli s rôznymi návrhmi. V tejto legislatíve je podľa mňa kľúčové, aby bola zavedená čo najskôr. Aby som chcela apelovať na komisiu, aby, aby konala na základe tohto, tejto iniciatívy parlamentu, pretože to, čo sa deje v členských štátoch, je dobré, ale treba to zjednotiť a zamerať tak, aby to bolo v prospech malých a stredne veľkých podnikov. Ďakujem, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem s parlamentom hovoriť o otázke vymáhania dlhov v zahraničí a rád by som poďakoval aj pani spravodajkyni za túto správu. Po hlasovaní na výbore a parlamente je mi jasné, že vymáhanie dlhov e, na cezhraničnej báze môže predstavovať komplikáciu e, pri vykonávaní platobných transferov v Európskej únii a e, zlepšenie tohto systému je tiež veľmi dôležité, aby sa uľahčilo podnikanie malých a stredných veľkých podnikov v súčasnej kríze. No a otázka je, aký by mal byť spoločný cieľ. Európska únia už má pomerne veľký súbor právnych opatrení na riešenie cezhraničných prípadov takéhoto typu a takisto na uľahčenie e, cirkulácie súdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi, ale myslím, že nie je žiadnej pochybnosti o tom, že v rámci Hakského programu o vzájomnom uznávaní súdnych rozsudkov bude jednoduchšie vynúcovať e, súdne rozsudky v Európskej únii, ak, e, ak budú k dispozícii jednoznačné a presné informácie o finančnej pozícii dlžníka. Komisia e, publikovala v marci 2008 materiál, ktorý sa tejto témy týkal a je k dispozícii cez mm, alebo je k dispozícii na verejnom webe. No a väčšina respondentov vo výskume, ktorý bol východiskom pre tento dokument sa zhodla na tom, že práve cez zisťovanie majetkovej situácie dlžníka je možné napomôcť konaniu na vymáhanie dlhov. No a takisto, ako je napísané v zelenej knihe o tejto problematike, sú spojené s touto problematikou aj komplikácie. Správa sa tiež venuje otázkam ochrany osobných údajov, súkromia, pretože treba v podstate získavať informácie o finančnej situácii ľudí. No a komisia takisto si kladie ako prioritu ochranu súkromia občanov. No a preto vytvorenie národných, národných registrov dlžníkov je v podstate akýmsi preventívnym riešením. Tieto registre by mali byť k dispozícii aj e, pre zahraničných veriteľov. No a v budúcnosti môžem povedať, že v rámci štokholského programu v oblasti e, spravodlivosti a bezpečnosti pre roky 2010-2013 bude táto oblasť jednou z priorít. Tento program bude komisia prezentovať v priebehu roku 2009, ale zatiaľ sme nenaplánovali žiadne konkrétne legislatívne opatrenia, Eh, ktoré by vyplývali z tej spomenutej zelenej knihy. No a eh, na záver, vo svetle prvých výsledkov konzultácií sa komisia domnieva, že tento návrh by mal viesť k eh, v prvom rade k zrušeniu doložky o národnom vynúcovaní, o, mal by viesť k vytvoreniu registrov, ktoré som spomínal, a takisto povinného deklarovania majetku dlžníkom, tak aby sme skutočne dosiahli ten náš cieľ. No a bude sa tiež e, na úrovni komisie dôkladne zvažovať to uznesenie parlamentu, e, ktoré sa týka tých rôznych vecí z tejto správy. Ďakujem pekne. Hlasovať budeme zajtra na poludní. Teraz máme na programe stručnú prezentáciu správy pani McGuinness, výročná správa o činnosti výboru pre petície za rok 2008. Slovo dávam pani spravodajkyni na 4 minúty. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia,